protokół i teksty przyjęte z posiedzenia. Ďakujem vám. Zápisnica a texty, ktoré boli 8. júla prijaté, e, máte v rukách. Má niekto poznámky? Nie je to tak, takže tým pádom je zápisnica schválená. Ďalší oznám. Španielské úrady ma informovali o tom, že